Începem explicațiile la vot. Začíname teda roz, e, vysvetlenia hlasovaní. Máme tu vysvetlenia k záverečnému hlasovaniu k správe pána Grafa Lambsdorfa. Pán Hanan, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Švajčiarsko, Helvécia, to je prosperujúca, úspešná krajina s vysokou úrovňou spokojnosti s demokraciou, e, s vysokou životnou e, úrovňou a takisto majú aj priateľské vzťahy so susedmi v EÚ. Švajčiarsko je partnerom a priateľom EÚ na bilaterálnej úrovni. My máme ako členovia EÚ k ním určité povinnosti, oni majú k nám určité povinnosti, ale Švajčiarsko má stále právomoc schváľovať svoje vlastné zákony. Čiže je mimo jurisdikcie inštitúcie EÚ a nič nám nebráni, aby, aby sme s nimi spolupracovali. Británia je možno trošku v inej situácii. My sa angažujeme viac v NATO napríklad pri obrane Európy, ale táto myšlienka, že niekto je vo vnútornom trhu a zároveň mimo politickej únie, to je užitočný model, ktorý môže byť rozšírený na Veľkú Britániu aj na iné európske štáty. Ďakujem. A teraz e, má pá, slovo pán Sebastia. Ďakujem. Ja som zahlasoval proti tejto hospodárskej dohode e, so štátmi SADC, pretože to bude mať negatívne dopady na producentov mm. citrusového ovocia vo Valencii. Predlžuje sa táto časová lehota do konca novembra. Dovtedy je možné importovať citrusy zo štátov SADC, ale my máme napríklad aj pomaranče, ktoré sami produkujeme. A toto bude veľký úder pre producentov pomarančov, ktorí už trpia nekalou súťažou E, zo strany Maroka. No a samozrejme zároveň to vyvoláva sociálny dumping, nedodržujú sa environmentálne pravidlá a tak ďalej. Dumpingové ceny. Toto je opäť e, voda na mlyn euroskeptikom. Ja neviem, ako toto vysvetlím svojim voličom. EÚ nepracuje v prospech európskych producentov. Ďakujem. Teraz pani Aguilera Garcia, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasovala proti tejto dohode o hospodárskom partnerstve, pretože opäť raz je to tak, že zahraničná politika EÚ ide proti spoločnej poľnohospodárskej politike a teraz sa stavia proti producentov citrusov. Ja pochádzam z Andalúzie, zo Španielska a tam sa pestujú citrusy. Tak ako vo Valencii je to veľmi dôležitá plodina. Na to nesmieme zabúdať. Okrem toho, musím odsúdiť tu na pôde Európskeho parlamentu ten fakt, že predloženie o 6 týždňov sa zhoduje časovo s obdobím španielskej produkcie. Okrem toho sa majú zrušiť všetky clá. Toto nemôže takto fungovať. Nemôžeme naďalej robiť takúto medzinárodnú politiku. Táto dohoda obsahuje aj pozitívne aspekty, ale Poľnohospodárska politika a naši výrobcovia sú týmto znevýhodňovaní. To nechcem podporiť môjim hlasom. Pani Makovej, ďakujem pekne. V uplynulých desiatich rokoch krajiny AKT liberalizujú 80 svojho obchodu s Európskou úniou. Umožňuje to partnerská dohoda z roku 2012, ale táto dohoda ešte nie je dokonalá, nie je kompletná, musela byť ambicioznejšia, bolo by treba pokračovať v rokovaniach, aby sa tam zahrnuli investície, služby, duševné vlastníctvo, verejné objednávky a otázky udržateľného rozvoja. Je to v prospech týchto krajín AKT, krajín Afriky, Tichomoria, Karibiku a je to dôležité dnes v dobe migračnej krízy. Je dôležité diverzikovať tieto krajiny, aby sa stabilizovala ich situácia. Stabilizácia Euró- ide o stabilizáciu Európy. Pán mm. Rodríguez, ďakujem pekne. Ja som, pán predseda, hlasovala proti e, tomuto, e, tejto dohode, pretože to skutočne e, veľmi E, poškodzuje e, európsku, e, európske polnohospodárstvo a takisto chcem povedať, že toto je dohoda, ktorá ženie vodu na mlyn veľkým nadnárodným firmám. Ide o to, že za tým za ropou, ktorá sa dováža z Angolí a drahokamami z Bocvany a e, rybami z Naníbie stoja e, záujmy nadnárodných e, firiem. V roku 2013 Európska únia doviezla 31 miliard, za 31 miliarda a vyviezla za 33 tisíc, takže e, je to pozitívna bilancia 200 e, miliard, 2, 2 miliardy. Frida, un minút. Presidente. Ja som hlasovala proti eh, tejto dohode, eh, pretože je to proti záujmom Európskej únie a niektorých eh, krajín v Afrike. A samozrejme to znamená veľkú záťaž pre naše poľnohospodárstvo, najmä na juhu Európy Eh, citrusové eh, plody a podobne. A som z oblasti, eh, kde produkujeme najkvalitnejšie produkty v tejto oblasti. Takže ja chcem povedať dosť takýmto obchodným dohodám a nekalej konkurencii zo strany dodávateľov, ktorí dodávajú na náš trh bez dostatočných kontrol, bez overovania pôvodu Takže e, polnohospodárstvo nemôže byť e, e, akousi výmenou alebo menou, za ktorú sa, ktorá sa používa pri dohadovaní politických cieľov, pretože to poškodzuje celkový trh Európskej únie a naši poľnohospodári na tieto rozhodnutia doplácajú. Dámna Begin, un minút. Grazie, presidente Eh, e- Ďakujem. My, kolegovia z Cinque Stelle, sme eh, hlasovali proti tejto dohode. Vy tvrdíte, že je to na pomoc Afrike, ale my sme iného názoru. 86 afrického trhu by sa malo otvoriť, ale toto je neúnosné otvorenie, neúnosná miera otvorenia afrického e, e, trhu a v podstate e, tu ide o inváziu afrických pomarančov na náš trh. A vôbec to nie je v súlade s udržateľným rozvojom spoločnosti a tento, táto dohoda v podstate môže ešte viac e, zvýšiť rozpory medzi e, jednotlivými africkými štátmi a e, niektorými štátmi v Európe. Takže skutočne bolo by dobre si opäť prečítať ten text, ktorý máme podpísať, pretože v opačnom prípade skutočne budeme postupovať. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k návrhu uznesenia o, najnovšie, o najnovšom vývoji v Polsku. Vidím, že tu pán Hanan nie je a preto dostáva slovo pán Jara. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes sme veľa hovorili o schopnosti Európskej únie pracovať. Keď sa pozrieme na toto uznesenie, no už tak táto schopnosť je o niečo lepšia, pretože ja si myslím, že je dôležité, keď si priatelia povedia svoj názor a vzájomne by sme si mali poukazovať na vlastné chyby. Podľa môjho názoru je dôležité dodržiavať zmluvy a trvať na tom dodržiavaní nie ani menej, ani viac žiadame s prijatým uznesením. Ja dúfam, že dojde k jej vykonaniu, vykonávaniu. No a pôjde tu tiež o schopnosť Európskej únie v budúcnosti zodr- zotrvať. Pán Džambásky. Ďakujem pekne kolegyne a kolegovia. Ja som bol proti tomuto uzneseniu pretože je to zásah do vnútorných záležitostí suvereného štátu, kým je Polsko. Tento tón celého uznesenia sa e, snaží dávať inštrukcie Poliakom, ako majú konať a to je jeden z dôvodov, pre to, to také podozrievanie, ktoré rastie v Európe. Pochybuje sa o praktickom uvažovaní tých, ktorí e, stoja na čele Európskej únie. Potrebujeme reformy a tieto reformy by mali podporovať subsidiaritu, suverenitu a riadenie jednotlivých krajín, teda tie vlastné krajiny e, by sa mali samé riadiť. Ďalej je tu sme svetkom niečoho, e, o čom sa už hovorilo na e, rade. Polsko opakujeme, suverenným štátom. Pán Korvin Míke, ja som hlasoval proti tomuto uzneseniu. E, som ináč odporcom takejto vlády, ale každý ten tlak zvonka vedie k tomu, že každý bude potom podporovať vlastnú vládu a to uznesenia napomôže PISu, aby PIS bol ešte ďaleko populárnejšie v Polsku. Chcem upozorniť na to, že teda ak hovoríme, že vláda je zlou vládou v Polsku, takže treba povedať, že tie predchádzajúce vlády boli horšie, keďže PIS bol zvolený e, občanmi Polska. Slovo má kolega Jurek. Ďakujem pekne. Európsky parlament sa zaoberá demokraciou v Poľsku Polsku. Chce hovoriť o tom, ako má fungovať demokracia v Polsku. No ten kontext je grotexný. Predsa pozrime sa situáciu v Európe v Rakúsko teraz, na čom e, padlo druhé kolo volieb. Ďalej sa pozrieme na e, prírodzenú definíciu napríklad rozdielov e, mužov a žien vo Francúzsku. Najväčšia strana v parlamente má polpercentné zastúpenie. No a obmedzujú nás v našich e, rozprávach v mene čoho? Pretože je to podpora tých politických síl, ktoré e, viedli k tomu, že sa stal prezidentom, predsedom parlamentu. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k e, správe pána Kastalda. Pán Hanan tu nie je, takže prejdeme k pani Forenze. Pani Forenza, máte slovo. Ja sa chcem e, vyjadriť, e, prečo som sa zdržala hlasovania pri tejto správe. Nie, že by som neoceňovala snahu pána spravodajcu Kastalda, ale skutočne ide o to, aby sme zmenili zameranie Európs- politiky Európskej únie v tomto e, e smere, e, pokiaľ ide o tuniský ľud. Potrebujeme dať podporu tuniskému e, národu. E, a e, politika voľnej, voľnej obchodnej výmeny určite neprospieva e, obyčajným e, občanom Tuniska, malým výrobcom a polnohospodárom. Takže takto ja vnímam dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom. My by sme sa hlavne mali zamerať e, na e, ten e, dlh, ktorý tlačí dole tuniský národ aj krajinu. Ďakujem. 5 rokov, 5 rokov po arabskej jari prechod Tuniska k demokracii je príkladom pre ďalšie krajiny je to viac ako milión ľudí, ktorí unikli násiliu. Bol by potrebný Maršalov plán pre Tunísko, aby sa tam konsolidovala demokracia, pretože iba stabilná, konsolidovaná demokracia môže zabezpečiť stabilinu nielen v samotnom Tunisku, ale v celom regióne. Hovorí sa tu tiež o nezávislej inštitúcii, ktorá by mala dohľad nad verejnými objednávkami. Pokiaľ takýto nástroj bude fungovať, priviedol by korektnosť, transparentnosť, účinnosť a táto e, správa je v tomto ohľade veľmi pozitívna a navrhuje kontaktný bod medzi Eurojustom a Tunisom. Bolo by dobre premietnúť tieto body do praxe. Pán Maulu. Ďakujem, pán predsedajúci. Toto je veľmi dôležité opatrenia, pokiaľ e, ide o politickú aj hospodárskú e, povahu e, tejto dohody. Ide tu predsa len o dohodu s muslimskou krajinou a možno e, by sa ten tuniský model mohol nakoniec uplatniť aj v iných e, severoafrických e, krajinách. A táto dohoda by mala zo strany Európskej únie zabezpečiť aj to, aby tuniská mládež mala perspektívy do budúcnosti, aby sa tak bránilo aj narastajúcemu terorizmu. A Tunisko by tak e, sa skutočne mohlo stať veľkým demokratickým partnerom Európskej únie aj vďaka svojim postojom za posledné 10 e, ročia. Takže Tunisko e, sa takto stáva istým modelom aj pre Európsku úniu a treba skutočne nastaviť čo najlepšie podmienky pre spoluprácu s touto krajinou. Čuk. Pán Kučiuk, ako ďalší. Hlasoval som e, za túto správu, pretože Tunis nie je iba krajinou, kde sa začala arabská jar, ale to je jediná arabská krajina, ktorá rešpektuje princípy právneho štátu a za, tiež sú zaručené základné práva občanov. Je, e, to, je tu dobre vyvinutá občianská spoločnosť, krajina ešte čelí veľmi dôležitým výzvam, nestabilnosť e, regiónu, nebezpečenstvo terorizmu, vplyv, negatívny vplyv na e, cestovný ruch, takže Európska únia by mala pomôcť Tunisu na ceste k demokracii, stabilite, dobrej vláde a k ekonomickému rozvoju a napokon je dôležité, aby sme spolupracovali v boji proti terorizmu, pretože to je výzva nielen pre Tunis, ale takisto pre celú Európu. Potrebujeme spoločnú stratégiu na spoločný program, na to, aby sme deradikalizovali. To je najlepšia prevencia. Pán Pospíšil. Nie je tu, takže prechádzame ku správe Balas. Pán Hanan tu nie je a e, slovo dávam pani Forence. Takže vysvetlím, prečo som hlasovala za túto správu. Je to prvý krok v boji únie proti sociálnemu dumpingu Verím, že toto je skutočne len prvý krok na dlhej ceste, ktorá ešte pred nami stojí pri boji proti sociálnemu dumpingu, ktorý je výsledkom divokej globalizácie, umožňujúcej voľnú cirkuláciu a voľný obeh kapitálu. Takže toto vyžaduje e, čoraz e, účinnejšiu reguláciu, ale e, skutočne to oslabuje práva pracujúcich. Takže mm, skutočne pracovné práva sú týmto dotknuté a treba vytvoriť európske normy, pokiaľ ide o ochranu práce a integrovať na európskej úrovni tieto pracovnoprávne ustanovenia. O tom budeme hovoriť aj zajtra. Dana López Bermejo. Ďakujem. Ma, pani López Bermejo. Zhoršovanie pracovných podmienok a sociálnych práv kvôli sociálnemu dumpingu. To je hlavný problém, ktorý existuje v EÚ. Dochádza k erózii, ktorá sa deje už celé 10 ročia zamestnanci sú stále chudobnejší. Európa má nástroje, aby proti tomu bojovala, ale tie smernice, ktoré sa príjmajú, tak napríklad aj v doprave, v sektore dopravy, neuplatňujú sa. To isté o smernica o vysielaní pracovníkov. My chceme, aby konečne platili rovnaké pravidla pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Musia existovať a konať sa pravidelne inšpekcie, ukladať sankcie s e, odpovedným osobám a tak ďalej. Schránkové firmy musia konečne zmiznúť a tarifné rozhovory a sociálny dialog, to musí mm, byť posilnené. Ale nedieje sa tak. Európska únia nerobí nič, a preto sa nestávame demokratickou Európou. Teraz pani Curtin Darling, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Diery v európskej legislatíve a oslabovania kolektívnych vyjednávaní vedú k tomu, že pracovníci sú vykorisťovaní. Takéto postupy vedú k lokálnej frustrácii a často nepravom ku xenofóbii k zahraničným pracovníkom. Tak to bolo aj v prípade Brexitu. Mnohí moji voliči v mojom volebnom obvode sa domnievali, že ich život sa zhorší, že budú prichádzať o práva a práve toto musíme riešiť. Agentúrni pracovníci a vyslaní pracovníci e, musia byť konečne riešení a táto správa je preto veľmi dôležitá. E, rovnaké odmeny za rovnakú prácu, táto zásada musí platiť v celej Európe. Ak to nezavedieme teraz, tak v dlhodobom výhľade to bude mať katastrofálne dôsledky na Európu. Ohrozí to samotnú existenciu Európskej únie, ktorú potrebujeme. Ďakujem teraz pán Jurek. Prepačte. Pán Korvin Mike. <laughs> Ja som hlasoval samozrejme proti tomuto uzneseniu, pretože to je, viete, taký nový nástroj a z tohto hľadiska sa potom môžu robiť rôzne nástroje, ktoré by týmto spôsobom uskutočňovali akýkoľvek boj. Prečo to obmedzuje určité možnosti tak zamestnancov ako zamestnávateľov. Pani Forenica povedala, že je treba bojovať o tieto boja zamestnancov. No ale vidíte, tu ich obmedzujeme. A pani Forenca predsa vie o toho zamestnanca lepšie, čo je pre ňu lepšie. Pani Micho povedala, že treba zväčšiť kontrolu, viac kontroly, viac inšpekcie, menej voľnosti, menej slobody. No a to už sa pokúš, pokúšate robiť stále, dokonca zastali na to tak bolo. Aj vtedy bola snaha vše robiť s tým jednotne. Preto som bojoval proti tomuto uzneseniu. A ešte pán Jurek. Teraz ozaj. Európska únia, ak má byť úniou štátov, má chrániť jednotný trh a nie likvidovať ho. Toto e, polovanie na sociálny dumping je to predsať vylúčovanie konkurencie schopností štátov, ktoré už 10 e, rokov museli konať istým spôsobom pod dominanciou Sovietskeho zväzu. No a teraz nemôžu využívať svoje výhody a e, my preto participujeme v Európskej únii, e, aby sme mohli e, správne pracovať, ale nie preto, aby nás kontrolovali. My sme chceli konať na tomto jednotnom trhu. Isté, že je dôležitá konkurencia a schopnosť našich firiem, ale nesmie sa ju podkopávať. Pani Harkin, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Rada som podporila túto správu o sociálnom dumpingu. Predseda Juncker hovoril, že je dôležité platiť e, rovnako, v rovnakých podmienkach za rovnakú prácu. Čiže to je ten dôležitý princíp a to je vlastne aj to, na čo sa sústreďuje táto komisia. E, toto bude určite zdieľať veľa občanov Európskej únie. To podstatné pre Európsku úniu podporuje, podporujem návrh na e, e, podporu toho, aby bola etaplovaná minimálna mzda všetky krajiny v súlade s našimi národnými tradíciami a praktikami by mali zaviesť minimálnu mzdu. Ja teda tak, e, tak to chápem. Viem, že je tu konzensus. To sú mzdy v Európskej únii, ktoré povedú k sociálnej kohézii. A sociálna kohézia je veľmi dôležitá proti sociálnu e, dumpingu, pretože to naozaj podkopáva Európsku úniu. Ďakujeme pekne a teraz bude <laughs> Ja bude prestávka teraz do 15. hodiny, čiže prerušujem naše rokovanie.